dnešného zasadnutia. A teraz prejdeme eh, k eh, našej agende na tento týždeň. Eh, v súlade so článkom 149 navrhnutá agenda bola rozdelená a na dnes nemám žiadne zmeny, ktoré by som vám chcel navrhnúť v dnešnej agende. Pokiaľ ide o stredu po obede, bolo navrhnuté nasledovné. A síce eh, koordinátori eh, eh, politickej skupiny navrhujú správu kolegyne Lunaček a vyhlásenia e, vysokej predstaviteľky k systematickým vraždám e, príslušníkov e, náboženských menšín prerokovať v tomto rozsahu. Takže najprv v tomto poradí, že najprv Kosovo a potom správa po vyhláseniach vysokej predstaviteľky k asociačným dohodám s Gruzinskom Moldavskou republikou. Máte proti tomu nejaké námietky? Nie je tomu tak, takže e, je to takto prijaté. Tým pádom e, sme sa dohodli na agende na tento týždeň. Nech sa páči, pán Lambert. Toujours rien? Ah ben voilà. Monsieur le Président, avant... Pán predseda, predtým ešte e, nech schválime e, dnešný program e, zasadnutia. Chcel by som povedať, že na minulo týždenej konferencii predsedov sme hovorili o otázke Dánska. Samozrejme, že nemá to nič spoločné s tým, čo sa deje, ale táto situácia je veľmi znepokojivá, pretože momentálne sa príjmajú v Dánsku také opatrenia, ktoré v očiach veľkého počtu z nás predstavujú porušenia Poprosím vás chvíľočku. Pali. Mám pokračovať po anglicky? Nie, nehovorte po francúzsky, pretože inak to tlmočenie do angličtiny funguje. Tak chcel by som poprosiť teraz tlmočníkov eh, z angličtiny, aby z mojej angličtiny to pretlmočili do korektnej angličtiny, ak môžem poprosiť. Eh, no myslím, že teraz to už funguje, nech sa páči. Takže situácia v Dánsku je veľmi znepokojivá v tom zmysle, že teraz sa príjmajú také opatrenia, ktoré eh, by sa mali 26. januára na dobro prijať, kde veľká, eh, veľký počet z nás si myslíme, že je to porušenie alebo že je to vlastne v rozpore s hodnotami únie. Na konferencii predsedov minulý týždeň sme o tom diskutovali a rozhodli sme sa postupovať následovne, že aby to bol výbor pre občianske slobody, ktorý by vypočul zastupcov danskej vlády, a na základe tohto zasadnutia koordinátori výboru pre občianske slobody sa stretnú a rozhodnú sa, či áno alebo nie, či bude treba toto predebatovať na plenárke. E, skonštatovali sme to, že ešte stále nevieme, nemáme k dispozícii informácie, či výbor pre občanské slobody si vypočuje zástupcov dánskej vlády, ale je možné, že sa to stane dnes večer, tak to bolo aspoň dohodnuté, ale nakoniec sa teda to neodohrá. Vyzerá to teda tak, že sa dnes nestretnú Myslím si, že v tomto prípade, že je úplne bežné, pán predseda, že by sme mali na plenárke vytvoriť priestor, aby sme mohli prediskutovať túto situáciu v Dánsku, pretože ešte stále nevieme, či výbor pre občianske slobody sa veľmi rozumne rozhodne e, stretnúť so zastupcami Dánska. Inak povedané, ak sa rozhodneme, že budeme sa e, snažiť e, hrať s časom a rozhodneme sa až následne po tomto takže na plenárnom zasadnutí vo februári, čo bude až po rozhodnutí danskej vlády, e, tak to by už mohlo byť neskoro. Ja chápem, že Európska komisia sa nechce vyjadriť e, k tomu, čo sú rozhodnutia, ktoré spadajú do kompetencie členských štátov, ale myslím si, že by sme mali konať. Myslím si, že tá diskusia by sa mala v parlamente odohrať ešte predtým, ako dánska vláda a takisto pán dánsky parlament sa predtým rozhodne. Bolo by to lepšie ako až po funuse. Keďže teda nebudú sa e, pravdepodobne, nebude sa teda odohrávať toto stretnutie s výborom pre občianske slobody, mali by sme to od, predebatovať e, na plenárke a ak by náhodou výbor pre občianske slobody sa s tým stretli a takisto aj koordinátori sa rozhodnú, že by to bolo užitočné, tak potom môžeme toto e, stiahnuť z plenárky. Ďakujem. Ďakujem, pán Lambert. Myslím si, že to je jasné. Pán Lambert, dnes som sa dozvedel o tom, že Výbor pre občianske slobody dnes večer nechce rokovať o tejto problematike. Na to som požiadal predsedu výboru, aby zajtra si eh, zvolali zasadnutie výboru a som pripravený kedykoľvek eh, zajtra im udeliť eh, výnimku, aby sme zajtra večer mohli dostať oznámenie záverov, ku ktorým výbor dospel a to by ešte stále mohlo stačiť na to, aby sme v stredu alebo vo štvrtok mohli mať v pléne rozpravu. Áno, súhlasím s tým, že program má výbor dnes nabitý, ale vzhľadom na na rozhodnutie konferencie predsedov som pána Moraesa poprosil, aby aspoň na zajtra zvolal zasadnutie koordinátorov. No, Ak by som mohol ešte e, jedno upresnenie povedať, e, toto zasadnutie či koordinátorov alebo celého výboru pre občanské slobody sa bude konať za prítomnosti dánskej vlády, tak by to bolo? Pán Lamberts, eh, myslím, že by nedávalo význam, aby sa stretli bez zástupcu dánskej vlády, o čom by potom diskutovali. Dnes som mal príležitosť eh, hovoriť s ministerským predsedom eh, Dánska telefonicky a požiadal som ho, aby vyslal kompetentného zástupcu. Pán Weber, nech sa páči. Pán predseda, Chcel by som vyslovne podporiť váš návrh, ako postupovať pri tejto otázke, aby sme eh, ponechali e, najprv právo kolegom vo výbore e, LIBE vyjadriť svoju mienku. Ale e, chcem povedať, že ak pri každej národnej legislatíve budeme postupovať a rozširovať takúto hektiku ako zelený, tak európskej veci uškodíme a nepomôžeme. Danský parlament sa teraz nachádza v legislatívnom procese a jednoducho sa tam vyjadruje jeho votum a mali by sme byť Mm, rešpektovať našich dánskych kolegov a oni musia najprv rozhodnúť, ako sa bude postupovať a potom má možnosť Európsky parlament diskutovať o tejto otázke. No politická skupina nevidí, že by to bola nejaká naliehavá e, problematika. Pani Cima, pán predseda, aj ja podporujem postup, ktorý navrhujete a spolieham sa na to, že zajtra e, dostaneme informáciu k tejto problematike. A pánovi Weberovi chcem povedať, že tu nejde o žiadny precedens a ani o, o obvyklý legislatívny proces, ale ide tu o to, e, či e, dodržiavame, ctíme si hodnoty Európskej únie a e, k tomu patrí aj právo na azyl a nie zhabávanie majetku uchádzačov o azyl. Dobre, kolegovia, myslím si, že sme sa dohodli s pánom Moraesom. Budem hovoriť ešte raz aj dnes večer, aby sme zabezpečili, aby sa takéto zasadnutie zajtra v priebehu dňa uskutočnilo. Ehm, máte ešte nejaké pripomienky k nášmu programu rokovania? Nie, nie je tomu tak. Takže... Alebo áno, pán Marias k programu, tak potom neskôr vám dám slovo. Takže môžeme prejsť k výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EU Spravodajcom bol pán Werner Langen, ktorému týmto udeľujem slovo. Wer übernimmt jetzt?